dny a hlasovanie o tomto bode programu bude zajtra o 12. E, ďalšia schôdza e, začne zajtra ráno 2. júla, útorok o pol 9. E, program schôdze bol už zverejnený, je na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tak ako zvyčajne a dnešnú schôdzu tým to uzatváram a želám vám pekný zvyšok večera.